Teraz sa dostávame do poslednej časti našeho dňa. Ide o minútové vystúpenia podľa článku 163. Začneme pánom eh, Pálom Čáky na minútu. Čaky. Vážená pani predsedajúca, dnes je veľmi aktuálnym slovom solidarita Mnohí dnes hovoria, že na európskej úrovni došlo k riešeniu, ktoré označujú ako Willkommenskultúra. Teraz treba túto e, kultúru korigovať. Mnohí sa dostali do veľmi ťažkej situácii. Napríklad na Slovensku momentálne štrajkujú pedagógovia a zdravotné sestričky. Do ulic ich e, vyhnali zlé pracovné podmienky. Drahí priatelia, ak budúcnosť e, Európskej únie berieme vážne, tak by sme sa mali pozrieť, ale vypočuť si hlasy prichádzajúce zo strednej a východnej Európy No a viete, teraz e, štrajkujúci na Slovensku upozorňujú na to, že vlastne mnohých e, lekárov a zdravotné sestry Západ preberá v rámci odlivu mozgov. No viete, to sa môže veľmi vymstiť. My predsa tento problém riešiť musíme. Ďakujem, slovo pán pána Negresku. Ďakujem. Máme tu e, otázku, ako robíme politiku. Nie je to otázka privilégií. Politi- politika je čosi, čo robíme pre ľudí. U nás v Rumunsku hovoríme o e, bilaterálnych e, e zmluvách, pričom by sme mali hovoriť o chudobe, o rozvojových politikách, zdravotníctve a sociálnych politikách, o marginalizovaných ľuďach, dnes v Európskej parlamente v pléne hovoríme pred prázdnou sálou s cieľom, že zajtra niekto bude počúvať. Preto je pre nás dôležité zmeniť mentality a verím, že to je možné. Na to musíme zmeniť ciele a mechanizmus. Ľudia stratili trpezlivosť a je e, na čase urobiť konkrétne veci. Prvým krokom je Európsky strategický investičný plán. Mal by byť konkrétnejší, mal by zapájať malé a stredné podniky, aby došli k ekonomickej obnove. Ďakujem. Nie je tu pán Ožok, a teda slovo má pán Jurek. Dámy a páni, Európska komisia venuje pozornosť Polsku, predtým nejaký čas v Maďarsku kvôli porušovaniu a nerešpektovaniu európskych hodnot, respektíve hodnot Európskej únie. No čomu to vlastne slúži? Po tragickej silvestrovskej noci v Kolíne eh, sa eh, začali ukazovať javy alebo eh, zadovať a prezentovať na verejnosti, teda čo všetko sa stalo. No, e, viete, ako je to teda so slobodou prejavu, ako je to s právom na, s právom na informácie, ako to, že informácia, polícia bola zadržia, informácie boli zadržiavané práve preto, aby sa nepoškodil imič polície. Totiž e, tie, e, to zatajovanie informácie by mohli byť v neprospech tých, ktorí sú práve za európske hodnoty. Viete, takže táto kampaň je vlastne o kampani hodnot. Ďakujeme vám. Teraz má slovo pani Bilbao Barandika. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. oceliarne, e, v, ktoré sú v mojej oblasti, e, majú byť uzavreté. Boli, boli to závody, ktoré boli pre e, stratégiu 2020 v hospodárskej oblasti. Máme tu hrozbu pre stabilitu, pre tisícky rodín a mali by sme sa tým zaoberať. Hovoríme tu o osobách, o trvalej udržateľnosti. Ide tu o európsky projekt a preto treba bezprostredne a priamo konať a vplývať na zahraničné produkty, ktoré zaplavujú naše trhy. Tu ide naozaj aj o taký kľúč, aby jednotlivé e, regióny mohli byť e, nanovo industrializované aj v baskickej oblasti. Ďakujem. Ďakujeme. Slovo má pán Benito Zilagua. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, by, chcel by som hovoriť o tom, aby Európska únia vnímala v súvislosti s konkrétnymi jadrovými elektrárňami v Španielsku. Ide o katastrofu, keď táto eh, jadrová eh, elektráreň by mala byť odstavená. Vláda hm, ľudová eh, zachovala, alebo teda E, zastaralé zariadenie, pričom v Belgicku boli takéto odstavené. que se convierta en el nuevo Fukushima europeo. Muchas gracias. Malo by tu byť zásah, a, e, pretože nemôžeme dopustiť novú európsku Fukushima. Gracias, señor... Ďalší rečník je pán Terit Kabaras. Ďakujem v oktobri 28, ktorý sme prijali uznesenie k Európskej občianskej iniciatíve. Ja som bol tieňovým spravodajcom za zelených. Museli sme sa zdržať, pretože uznesenie neriešilo dostatočne základnú otázku tejto iniciatívy a to je dosledovávanie následkov. Len 3 z 50 návrhov vaných iniciatív uspeli a žiadna neviedla k legislatívnym zmenám. Preto vhodný follow-up je nevyhnutný Okrem toho, tu máme teraz veľ, veľmi zlé správy na základe komisia, podľa komisie tieto iniciatívy sú hrozbou, tu protestujem a chcem, aby takýto negatívny postup sa zmenil. Komisia tým vlastne posilňuje euroskepticizmus. Komisia samotná útočí na európsky projekt. To je neuveriteľné. Ďakujem, pani predsedajúca. Merci, monsieur Corral. Ďakujem. Pán Korál. Na Sicílii, podobne ako v mnohých ďalších regiónoch Stredozemného mora, polnohospodárstvo je vynikajúce. Máme e, pomaranče či paradajky, alebo tento vynikajúci olivový olej, ktorý tu mám pri sebe, vynikajúca kvalita. Napriek tomu Európska únia E, namiesto toho, aby hľadala takúto špičkové polnospodárstvo, tak ho ničí. E, sú tu dohody s Marokom, kde sa navrhuje e, dovoz olivového oleja z Tuniska. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby európske krajiny stravozem, oblasti Strozemného mora sa dali dohromady. Musíme obhajovať našu produkciu, musíme obhajovať záujmy našich občanov. Ďakujem pekne. Pán Rebega? Ďakujem pekne, pani predsednička. Je jasné, že musíme spoločne bojovať proti teroristickým hrozbám a chrániť naše vonkajšie hranice. Rakúsko dočasne pozastavilo Schengen. Grécku hrozí vylúčenie podľa z dôsledku toho, ako vzládajú toky migrantov. Všetky tieto veci ohrozujú šengenský priestor v nadchádzajúcich mesiacoch. Podľa mňa iné krajiny jednoducho sa podobne zariadia. A toto je potrebné zohľadniť. Rumunsko, ktoré splnilo všetky kritéria pre pristúpenie spolu s Bulharskom, bolo odmietnuté a muselo akceptovať kvoty, ktoré nanútila Únia. To je protichodná situácia. Čo robí Európska únia pre tieto dve krajiny? Aký prístup postoj majú zaujať tieto dve krajiny. Po roky sme sa snažili dostať do šengenského priestoru a teraz šengenský priestor sa rozpada a stále nám hovoria, že my tam nemáme čo robiť z dôvodov, ktoré sú dosť zvláštne. Mohol by mi niekto vysvetliť, či teda Rumúnsko bude privítané teraz do šengenského priestoru alebo nie? Pán Koen Mike? Ďakujem pekne pani predsedajúca. No, budem hovoriť o situácii v Európskej únii. Najlepšie ilustruje, ilustruje túto situáciu skutočnosť, že pred chvíľkou padol návrh, aby sa táto únia rýchlo rozvíjala. Zaujímavé, že nikto sa nad týmto návrhom nezasmial. No, viete, Mnohí viete, že žltá rasa má o niekoľko vyšší inteligenčný kocient, ako máme my. Takže viete, tou problematikou Európskeho parlamentu možno poznajú, musia sa do popuku smiať. Ja si myslím, že počas, počas tých rozhovorov máme hovoriť múdro a nemáme brať do úvahy iba ekonomické veci a preto si myslím, že Európsku úniu treba zničiť. Slovo má kolegyňa Garcia. Vážené kolegyne a kolegovia, 19. apríla firma Altadis eh, v Lario eh, v Španielsku teda oznámila, že ku 36. firmu zatvorí, teda fabriku zatvorí. Veľmi veľa ľudí sa to dotklo, to boli to zmluvní eh, zamestnanci firmy. Ja si myslím, že Európska komisia by mala na túto skutočnosť reagovať. Vychádzalo sa z toho, že e, sa vláda vyjadrila, e, že došlo tu k porušeniu istej formy lojality a táto firma pracovala vyše 100 rokov v regióne, takže je to veľmi veľké riziko pre mnoho rodín. Ďakujem pekne. Pani Sani. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Viete, teroristi celkom sparalizovali Európsku úniu, šíria strach v členských krajinách a táto tento strach sa premietol aj na mnohé e, vlády. No, na základe toho, že mnohí si mysleli, že je, je to najlepší spôsob, ako bojovať proti terorizmu. Viete, je to nástroj kontrolovať, teda sústreďovať vládu v rukách. Viete, napríklad v Maďarsku navrhli tzv. ústavný návrh na to, aby bol vyhlásený stav teroristického e, ohrozovania. No a tým pádom by e, mohol e, predseda vlády vládnu ďalej takým spôsobom, ako vládne doteraz. Nech sa páči, kolega Marias. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Trojka so svojou demonskou politikou predstavuje veľké nebezpečenstvo v Grécku. Dochádza ku veľkému zdaňovaniu poľnohospodárskych produktov v Grécku a takisto je problém s bankovými účtami, ďalej prepracovanie alebo teda reforma dôchodkového systému. Ohrozovaní sú takisto tí, ktorí sú samostatne zárobkovo činní, takže ide o nové, akési nové sprísahanie a prejavuje sa to e, v takisto e, v rámci generálneho štrajku 4.2. Takže najradšej by mnohí vyhodili trojku z Grécka. pred troma rokmi bola vyhlásená Irská republika ako národ by sme mali oslavovať storočie, oslavovať tých odvážnych mužov a ženy, ktorí bojovali za našu slobodu a namiesto toho Irská vláda, ktorú zastupcovia sú tu, by chceli, aby naše dejiny boli vymazané nielen obrazne, ale doslovne chcú zničiť miesto, kde lídry z povstania e, strávili posledné hodiny pred ich popravou. Chcú zničiť pamätné miesto, kde Národné múzeum Mirska vyhlásilo za najdôležitejšie historické miesto v moderných irských dejinách. Chcú znižiť to miesto, kde imperiálne vojenské múzeum v Londýne vyhlásilo za najlepšie zachované boisko v Európe. Chcú pripraviť budúce generácie Írska Európy Eh, historického dedičstva a nahradiť ho nákupným centrom eh, a ako, ako pamätník neoliberálneho programu. Ja by som chcela povedať, že toto jednoducho tolerovať nebudeme. Naše dedictvo patrí všetkým a zajtra e, podám žalobu na Radu Európu, Európy. Polská vláda ohrozuje slobodu médií a pluralizmu. Je tu nový zákon, e, kde, podľa ktorého minister môže nominovať a odvolávať e, ľudí v rozhlase a v televízii. Komisia rovnako e, neobvinie taliansku vládu, neviem, eh, si takisto deleguje, eh, menuje, odvoláva eh, vedenie RA. Je to podobné ako fašistický režim, majú pod kontrolou verejnú televíziu, neviem, komisia o tom nevie že riaditeľ televízia rozhlasu jednoducho a je volený alebo vyberaný vládou Eh, Roberto Biagio, Roberto Bulgarov sú vyradení z tejto možnosti. Nemôžeme byť jednoducho ticho. Eh, ľudia žiadajú, aby komisia konečne zasiahla. Nemôžeme jednoducho byť mlčať do nekonečna. Pán Papadakis? zákon o poistení, ktoré podpísala vláda Syriza spolu s Európskou úniou Medzinárodným menovým fondom a schválili to aj ďalšie strany, je jednoducho imperatív veľkého kapitálu a sleduje stratégiu Európskej únie, e, má zrušiť sociálny charakter e, je to čisto osobná záležitosť a pracujúci musia platiť veľké odvody, čím e, kra, e, znižujú sa dôchodky, predlžuje sa od, vek odchodu do dôchodku. A popri všetkej chudobe v rámci tzv. Solven, solventnosť 2 otvára veľký priestor pre poisťovne. Polnohospodári musia platiť nové odvody. E, a ten nový pakt a podmienky nového paktu znamenajú zničenie polnohospodárstva. E, je to v prospech veľkých polnohospodárov a veľkých zoskupení a nie drobných. E, mali by ste návrh tohto zákonu stiahnuť. E, polnohospodári a pracujúci štrajkujú proti takýmto návrhom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si myslím, že Sieť TNT je oveľa lepšia, e, má lepšie finančné prostriedky. E, čo sa týka dialogu vo Viedni v lete, vďaka nemu teraz vieme, že sa predložia trate až na Balkán. Ide o tri trate a tento trate sa teraz vlastne, alebo siete nachádzajú všade v Európe, čo je dobré. Ale aby, aby sa to dalo aj využiť všade, aby e, sa dal využiť, e, využiť účinky koridorov, je potrebné reformovať financie, pretože sú rozdielne úrovne v rôznych členských štátoch, respektíve e, rôzna situácia je v členských štátoch EÚ a v kandidátskych krajinách EÚ, takže musíme vytvoriť potrebný právny rámec a finančný rámec na to, aby e, tieto koridory mohli sa plne rozvinúť po Európe, aby z nich všetci mohli profitovať. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Každý rok EÚ pripravuje a realizuje celú škálu rôznych programov, plánov, reform a ďalších iniciatív v mnohých oblastiach. Vždy má na pamäti jeden cieľ, svetlejšiu budúcnosť. Ale ako môžeme hovoriť o budúcnosti, keď európske deti ešte žijú v chudobe a trpia sociálnym vylúčením, čo je prípadov, pravdou u nás v Lotyšsku. V Lotyšsku 35,4 detí sú zraniteľné, sú vystavení riziku chudoby a sociálnej exkluzii. Je to 6. najvyššie percento v EÚ. Tisíce ľudí nechodia do školy a nikto nevie, v akom, kde sa nachádzajú. Mali by sme venovať väčšiu pozornosť nielen politikám školskej a predškolskej, ale predovšetkým rodinnej politike. To platí predovšetkým predovšetkým pre hospodársky slabšie regióny, e, ktoré sú vyľudnené, napríklad Bladgale. Za posledné roky dávky na deti sa zvýšili, aj daňové výhody sa zvýšili, ale to nestačí. Ďakujem. Ďakujem pekne toky utečencov nie sú rovnako prerozdelené medzi členskými štátmi. Potrebujeme korektnejšie prerozdelenie záťaže. Dobre, poďme korektní a zač- buďme korektní a začnime tu. Fínsko m, mm, trpí veľa sankciami voči Rusku. 400 milión eur toľko prerobili, alebo toľko prišli fínsky polnohospodári, ktorí vyvážajú. Kto im to nahradí? Nie, ja nie som za stiahnutie sankcií voči Rusku, to by vyslalo zlý signál voči Kremlu, ale som za korektné prerozdelenie záťaže. Ak chcete e, rovnako prerozdielovať toky utečencov, tak by ste mali rovnako prerozdielovať aj to, ak kto znáša náklady za e, sankcie, aký by bol najvhodnejší mechanizmus, o tom by som rada diskutovala. Ďakujem pekne, pani Paker. Ďakujem pekne. My sme všetci počuli, aká je šokujúca situácia v Kolíne a inde, že mm, na ženy útočili mladí utečenci. Ako sme mohli také niečo pripustiť? EU e, rozširuje. E, v podstate ide o ženevský dohovor, to je jediný medzinárodná definícia utečenca. My sme to rozšírili. Niekto, kto, utečenec je niekto, kto je jednoznačne prenasledovaný e, kvôli politickým názorom, príslušenstvu, náboženstvu a tak ďalej. Ale my sme to v rozšírili na širokú definíciu cez smernicu o kvalifikáciách a teraz je utečencom každý, kto uteka či už medzinárodných alebo domácich ozbrojených konfliktov, čiže nie iba tí, ktorí, sú, ktorí majú strach z persekúcií. A na, do Európy prichádzajú milióny, viac ako milión ľudí prišlo za roku 2015 do Európy. Väčšinou z nich sú muži. Táto politika otvorených dverí kultúram, ako, uh, e, uh, e, ktorí sa vchádzajú so ženami ako druhoradými občanmi, vystavuje nás všetkých obrovskému riziku. Ďakujem pekne, pani Malitič. Ďakujem pekne, pani predsednička. Úrady majú dobré nápady a majú dobré programy a chcú zlepšiť život svojich občanov. Oblasti dopravy, ekologická doprava, obnoviteľné zdroje, digitalizácia, to sú iba niektoré z mnohých príkladov. Väčším problémom je však nedostatok finančných prostriedkov a nedostatok informovanosti o týchto programoch. Ja by som chcela vyzvať Európsku komisiu, aby prišla s novým spôsobom komunikácie, tak aby programy a nové finančné prostriedky z EÚ e, pre investície e, boli lepšie známe zástupcom miestnej samozprávy. Často počúvame, že nie je dosť štrukturovaných dobrých projektov a práve preto je potrebné lepšie informovať ľudí, tak aby eh, mohli mať ľahší prístup k finančným prostriedkom, ktoré sú k dispozícii. Ďakujem. Pán López. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. chcel som sa vyjadriť v prítomnosti komisie, pokiaľ ide o nedávne kroky Partida Popular, pokiaľ ide o využitie e, vodnej sily. Ide o veľké nebezpečenstvo pre rieku Ebro a ekosystém. A je to plán, ktorý bol prijatý bez toho, že by sa hovorilo s katalánskou samozprávou. I občania boli odignorovaní. Takisto platforma pre chránenie tejto rieky. Smernica o ochrane habitatu alebo vtáctva. V tejto súvislosti je tu silná mobilizácia tú deltu Ebor navštívi špeciálna delegácia. Ďakujeme teraz má slovo pán Bogovič. Ďakujem pekne. Po, po 20 rokoch keď si e, v Slovinsku koncesionári v les, lesoch e, len uh, mastili Vrecká, tak sa vytvorila národná nadácia, kde budú logistické centra, kde sa bude predávať drevo na trhu. Slovinské národná spoločnosť predstavuje systémové riziko, pretože sú tu e, zaujímavé skupiny a konflikty medzi stranami, ktoré budú viesť k problémom. Je tu systém, e, systémická korupcia, štátne záruky budú podkopávať konkurencieschopnosť štátne intervencie. To by mohlo viesť k zásah komisie. Myslím si, že by sme mali využiť systém koncesí na to, aby sme les spravovali lepšie. A to by bolo dobre tiež pre daňových poplatníkov. Nevidím tu pána Gutierresa, takže ďalší rečník. Ďakujem pani predsedajúca. Vážené pani e, predsedajúca, zdá sa, e, že možno mať severský e, morský systém podpory z nezávislej energetických prísunov pre Európsku úniu v Severnom mori, čo by mohlo nízkonákladovú výkonnú energiu pomôcť kvalitným pracovným miestam, vrátane E, na východe Anglická. Holandské predsedníctvo EÚ a rady je výbornou príležitosťou e, využitia tejto možnosti v politické skupiny e, prijali akčný plán pre Severné more a to je pred práve stretnutím na vysokej úrovni tento štvrtok táto možnosť by sa mala využiť, aby sa Severné more stalo zdrojom čistej energie pre Európu. Pán Šogor. Spolupráca v oblasti spolupráce viedla často ku zmiereniu národov a ku zmiereniu starých bolestí a starostí. A v podstate s touto hospodárskou spoluprácou sa nevždy spája dôvera, ktorá sa vytvárala v spoločenstvách možno celé desaťročia alebo storočia. Ale treba sa aj pri existujúcej hospodárskej spolupráci venovať problémom, ich pomenovaniu, ich riešeniu. Konkrétne napríklad e, v našom regióne ide o ochranu menšín, o jej podporu. Žiaľ, existujú v regióne také krajiny, ako je napríklad Slovensko alebo Rumunsko, ktoré sa ktoré sa dívajú na menšiny ako na zdroje nebezpečenstva a snažia sa ich asimilovať. Pán Zdechovský. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Norská sociálna služba stále uplatňuje svoj bezohľadný prístup k rodinám, ktoré pochádzajú aj z krajín Európskej únie, z Českej republiky, Slovenska či Rumunska stále je viac prípadov odobraných detí z neznámych dôvodov. Mnohí sa pýtajú, ako je to možné v civilizovanom Norsku, v tejto demokratickej krajine. Som rád, že toto bezprávie nie je ľuďom ľahostajné v krajinách Európskej únie a na celom svete sa konali demonstrácie proti praktikám Verne Vernetu. Občania Európskej únie musia odmietnúť toto neoprávnené zasahovanie do záležitostí rodiny. A tak by to mala povedať aj Európska komisia. Som posledný, chcem poďakovať všetkým tlmočníkom a vám všetkým, že ste to s nami vydržali príjemný večer. Ďakujem pekne, takže naozaj e, končíme. Pokračovať budeme zajtra 2. februára 8.30, 13.30. Program máte k dispozícii na Bibovskej stránke. Zároveň by som chcela využiť tento moment a poďakovať sa tlmočníkom, ktorí vydržali s nami do neskorenočnej hodiny. E, všetci